Ďakujeme, to bolo naozaj relevantné aj k programu. Pôjdeme, e, budeme to sledovať. Zápisnica sa predloží na ďalšom zasadnutí na schválenie. Pokiaľ ide o dnešné uznesenia, osoby spomenuté i grémia spomenuté v týchto uzneseniach e, budú do